v Litve po prijatí zákona o ochrane neplnoletých osôb. Najprv by sme poskytli slovo autorom uznesenia, takže dve minúty. Very... Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma, o ktorej tu diskutujeme. Ide o európsky, európske hodnoty. Položili sme ústnu otázku, taktiež sme pripravili spoločné uznesenie o E, litovskej legislatíve, ktorá by údajne e, e, mala chrániť neplnoleté osoby. Ale v skutočnosti pôsobí opačne, pretože tento zákon by mohol podporiť ignoranciu, tabuizáciu a mohli by vystaviť transsexuálne skupiny E, zastrašovaniu a to by mohlo spôsobiť e, utrpenie e, na strane mládeže, ktoré by malo byť chránené. Namiesto ochrany by to mohlo spôsobiť škodu mládeži. A preto, kolegovia, sme sformulovali túto otázku a sme radi, že do určitej miery do, list od pána komisára Baro vyjadruje aj znepokojenie komisie v súvislosti s týmto zákonom, a prislúbuje veľmi pozorne sledovať ďalší vývoj a zabezpečiť, aby vnútroštátna legislatíva bola v súlade s e, európskou legislatívou a európskymi princípmi. To je podľa mňa veľmi dôležité, pretože Európska komisia by mala zasahovať nielen v prípade porušenia e, pravidel fungovania trhu, ale najmä, keď sa porušujú európske hodnoty. Nemôžeme tolerovať diskrimináciu. Európa je spoločenstvo hodnôt, hodnot, ktoré, ako viem, e, zdelajú e, e, väčšinovo litovskí spoluobčania. Sme všetci Európania. Pokiaľ ide o samotné uznesenie, kolegovia, vyzývam vás, aby ste explicitne podporili toto uznesenie, najmä pozmenujúci návrh, ktorý sa snaží vložiť odkaz na existujúcu protidiskriminačnú smernicu. To je to minimum, ktoré požiadujeme. Poprosím vás, aby ste podporili našu požiadavku v, tejto, v, to, v tomto uznesení aby agentúra pre základné práva eh, vyjadrila právny názor o tomto zákone. A napokon eh, si myslím, kolegovia, že Európsky parlament bude hrdý, ak zajtra schválime toto uznesenie, pretože vystúpime ako hlas spoločných hodnôt v Európe. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Luanček na dve minúty. Ďakujem pekne pani predsednička, ako povedala predrečnička. Pri tomto zákone, ktorý sa schválil v Litve, ide o taký zákon, kde európske, európske právo, európske hodnoty a sloboda ľudí sú ohrozované. Ide tu o slobodu mladých ľudí, ktorí sú lesbickí, alebo homosexuálne, alebo bisexuálne orientovaní, alebo sú transexuálni a je ohrozovaných právo žiť bez strachu. Tento zákon vychádza z toho, že údajne vecné informácie by mohli byť nebezpečné pre týchto ľudí. Poviem vám, čo to znamená. To znamená to, že títo mladí ľudia musia žiť v obavách a v strachu, budú žiť asi v depresiách a vieme, že práve mladí ľudia, ktorí sú homosexuálne alebo lesbicky orientovaní, alebo ktorým nie je istá ich sexuálna orientácia, kde ešte nevedia, ako budú žiť. A práve pri týchto mladých ľudí, to, mladých ľuďoch to vedie k zvýšenej miere samovrážd. A toto ma, e, jednoznačne porušuje európske hodnoty. Preto mňa osobne potešilo, že komisár Barov už v júli poskytul odpoveď. Vy ste vtedy Európskej organizácii homosexuál les, lesbičiek poskytli odpoveď na to, že áno, komisia to bude analyzovať, bude prezentovať ďalšie kroky a mňa by dnes zaujímalo, aké máte úmysly, čo chcete vykonať, čo ste vykonali, ako chcete konať voči litovskému parlamentu. Vieme, že minulý litovský prezident, ktorý bol aj komisárom, nesúhlasil s týmto zákonom, ale parlament trvá na tomto zákone a som veľmi rada, že teraz tu je návrh, ktorý sa týka aj uznesenia pevne verím, že zajtra schválime všetci spoločne toto uznesenie a že požiadame agentúru pre ľudské práva, aby vypracovala k tomu stanovisko, lebo na to tu je. V, tom, v našej spoločnej Európe malo byť medzičasom veľmi jasné, že homosexuálny spôsob života je súčasťou rodinného a školského života byť iný je normálne aj v tejto spoločnej Európe. Ďakujem pekne. Grazie, la parola all'onorevole Tavares. Ďakujem pekne, teraz dávam slovo pánovi Tavaresovi na dve minúty. Ďakujem pekne, cení kolegovia. Cieľom tejto legislatívy má byť ochrana detí proti informácií a proti šíreniu informácií, ktoré môžu byť škodlivé pre deti. Ak mm, ak by to napríklad platilo, tak nevideli by sme niekde film Broadback Mountain a nedošlo by k e, veľkom množstvu aktivít v lintovských mrzitách, ktoré e, by museli byť zakázané. Dokonca by ľudia museli platiť pokuty za poskytovanie určitých komunitálnych služieb až do výšky 1500 eur, ako vyžaduje tento zákon, ak by vstúpil do platnosti. E, čo znamená tento zákon, že v televízii by ste nemohli mať e, homosexuálny pár, ktorý by, by vyzeral šťastne a podobne. Čiže čo s týmto zákonom chceme urobiť? 14. júla 2009 bol tento zákon prijatý a to bol dokonca ten istý deň, keď sme všetci prišli sem ako prvý deň nového parlamentu a zároveň to bolo dôležité tá oslava našich vlastných princípov, e, ktoré sa musia v Európe uplatňovať, ako napríklad je princíp slobody, princíp práva na šťastie. A v tých časoch vlastne práve v Litve sa presne v tej istej dobe hovorilo o zabraňovaní takýchto slobod. My sme nastúpili do tohto parlamentu 14. júla a my máme teraz tú svoju povinnosť brániť naše hodnoty, tie, ktoré som spomínal. Vždy veľmi silno o týchto hodnotách hovoríme, ale potom čo vlastne tieto hodnoty predstavujú. Máme chodiť a kontrolovať, e, čo sa deje v Kínách a podobne. Vilnius je tohto roku európskym hlavným kultúrnym mestom a to je zároveň aj zodpovednosť eh, mesta a mať eh, tie, zároveň je to zodpovednosť eh, mať najlepšie motivácie a motívy pre kultúru a nie tie najhoršie, pre to by som podporil parlamentom, aby sme prijali uznesenie a budeme volať po stanovisku k tejto téme. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Kešmenovi na dve minúty. Pani predsednička, ako homosexuál môžem povedať, že som eh, hrdý na to, že sa tejto snemovni o tomto návrhu hovorí, pretože tento návrh jasne porušuje Európsku dohodu o eh, ľudských právach, osobite článok 6 a takisto porušuje smernicu o nediskriminovaní, takisto porušuje dohovor OSN o právach dieťaťa s tým, že podporuje diskrimináciu proti mladým homosexuálnym ľuďom. Takže koho to vlastne chráni pred čím? E, britskí konzervatívci zaviedli podobný zákon v roku 1989 a e, bolo uznané vtedy ako aj dnes, že takýto zákon vedie k diskriminácii a homofóbii. Diskriminácia a homofóbia, ktoré ničia ľudské životy a e, ničia duše tých, ktoré, ktorí takto žijú. Takisto to, boli to, bolo to odsudené viacerými v rámci medzinárodnými nevládnymi organizáciami, ako napríklad Rada Európy a podobne. E, s homos sexuálmi môžete nájsť učiteľov a podobne a títo môžu mať prístup k akýmkoľvek materiálom, knihám, filmom, e, bez ohľadu na to, že či ich vytvoril homosexuál alebo nie. E, Chce za, keď sa pozrite na, na, na od autorov v minulosti Shakespearea, Tennessee Williamsa, Čajkovského a podobne, e, napríklad Martina Navratila a podobne. E, keby sme idealizovali týchto ľudí, to by ovplyvnilo mladých ľudí pozitívne. Takže e, rozmýšľajte a konajte podľa toho. Mladí ľudia potrebujú vzdelávanie a nie izolovanie. Musia chápať život vo všetkých jeho rôznorodostiach a dívať sa na veci z rôznych perspektív a láska k jednej ľudskej bytosti k druhej nikdy nie je nižšia len kvôli tomu, že je medzi rovnakými pohľaviami a vzťahy e, sú a deformácie od to, sú to dezinformácie, e, že z, lesbické a homosexuálne vzťahy sú nepriateľmi spoločnosti. E, tu ja by som chcel odkázať teda Lituan, Litovčanom aj všetkým Európanom, že, že, že tento nebezpečný krok nás povede späť do minulosti. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani ministerke Malström. Ďakujem pekne, pani predsednička, poslankyne, poslanci. Dovolte, aby som začala tým, aby som zdôraznila to, že sloboda prejavu a nediskriminácia na základe sexuálnej orientácie a identity pohlavy sú základnými kameňmi našej, našej demokratickej spoločnosti. Máme tu určité princípy a hodnoty, ktoré sa očakáva, že všetky členské štáty podporujú. Jednoducho nemôžeme požadovať dodržiavanie ľudských práv v iných štátoch, ak my v Európskej únie nemôžeme dodržiať, dodržať tieto základné princípy. Tieto základné slobody a práva, ako sloboda prejavu a právo nebyť diskriminovaný, uznáva článok 6 e, zmluvy o Európskej únii a sú aj v článku 10, 14 konvencii o ľudských právach. To sú princípy, ktoré sú súčasťou deklarácie o základných právach. Existujú to legislatívne na úrovni spoločenstva, ktoré ponúkajú ochranu v tejto oblasti. Je to smernica z roku 2000, rovno 78, ktorá zakazuje diskrimináciu v pracovnom živote na základe náboženského vyznania alebo postihnutia veku alebo sexuálnej orientácie. Minulý rok komisia navrhla návrh, aby sa rozšírilo toto ešte o ďalšie oblasti. Ráda diskutuje tento návrh a parlament sa viedril tomu pozitívne. Vítame túto iniciatívu a dúfame, že sa to podarí schváliť v dohľadnej dobe. Tu ide o legislatívu na európskej úrovni. Na národnej úrovni členské štáty môžu prijať národnú legislatívu v oblasti slobod a práv v, rámci predpokladov toho, že sa budú plne respektovať, rešpektovať tak primárne ako sekundárne právo spoločenstva aj ako oblasti, ktoré nie sú riadené exkluzívnymi kompetenciami spoločenstva ten aktuálny zákon, ktorý schválil litovský parlament v júli a tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú zákon, trestného zákona a administratívneho zákona, vyvolávajú nepokoj na strane švedského predsedníctva. Zákon ešte nestúpi do plnosti, na to nesmieme zabudnúť. Z nášho pohľadu ten zákon, ktorý by mal zakázať podporu určitej sexuálnej orientácie, znamená porušovanie slobody prejavu a rovnosti človeka. Švedské, švedská vláda vyjadrila toto svoje stanovisko v rámci kontaktov s litovskou vládou. Čo sa týka právnych otázok, ktoré spomínali ctení poslanci a vyjadrili svoje otázky, je dôležité to, že rada ne, nezohráva tu nejakú formálnu úlohu. Tu ide o súlad medzi e, zmluvou a národnými zákonmi. Týmto sa môže zaoberať agentúra pre základné práva. To znamená, že komisia tu má určité možnosti, aby posudzovala, či členský štát naplnil svoje povinnosti v rámci zmluvy. A to sa týka napríklad aj dohľadu nad realizáciou spoločnej legislatívy a ide tu o to, že či primárna legislatíva spoločenstva sa rešpektuje v plnej miere a komisár Barov sa k tomu určite vyjadrí, kde je tu napríklad možnosť zaviesť určité konanie, ak štát nesplňa primárne alebo sekundárne právo. Čo sa týka článku 13 zmluvy o Európskom spoločenstve, rada, ak by nastal prípad diskriminácie na základe pohľavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského presvedčenia, postihnutia, tak samozrejme to boli otázky, ktorými sa môže zaberať. Eh, rada. Dôležité je si uvedomiť, že či teda došlo k diskriminácii a musíme to posúdiť. Takýmto istým spôsobom opatrenie rady na základe článku 7 sa môže prieť iba vtedy, ak tretina členských štátov alebo komisia predloží takýto odôvodnený návrh keďže tento zákon ešte nestúpil do, možno, do platnosti, tak tu ešte nebol žiaden takýto návrh. Môžem ubezpečiť poslancov, že čo, čo sa týka diskriminácie homosexuálnych, bisexuálnych a transexuálnych osôb, je, bude to v našom programe, budeme o tom diskutovať o samite o rovnosti, ktorý sa uskutoční v Štokholme 16. a 17. novembra. Samozrejme, zaoberáme sa tým, ne, tým znepokojením, ktoré tu vyjadrili poslanci. Je tu o rešpektovanie základných práv, je tu o ľudské práva ale z formálneho hľadiska samozrejme musí sa to všetko pohybať v rámci inštitucionálnych rámcov. To znamená, že snažíme sa zodpovedať korektne otázky, ktoré tu boli položené, samozrejme v rámci určitých možností. Sú tu určité hľadiska, ktoré vyjadrili aj samozrejme zastupcovia komisie. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie. Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz slovo má pán komisár Baroso. Vážna pani predsednička, vážená pani ministerka. E, vy ste veľmi dobre načrtli právne pozadie tejto problematiky. Komisia už viackrát jednoznačne odsudzovala homofóbiu. Považujeme to za e, e, flagrantné porušenie princípov rešpektovania ľudskej dôstojnosti. Komisia opakovala e, túto e, pozíciu e, viackrát, napríklad aj 23. apríla roku 2007 počas plenárneho zasadnutia. Vtedy sa prijela uznesenie o otázke homofóbie v Európe. Viacero oblastí, ktoré spadajú pod právomocí spoločenstva sú oblastiami e, základných práv a e, tam, kde sa uplatňujú záväzné e, princípy práva. Členské štáty sú povinné toto všetko rešpektovať na vnútroštátnej úrovni. A keď členské štáty príjmajú legislatívu o verejných informáciách, ktoré spadajú pod spoločenstva, potom obsah týchto informácií sa týka aj nás, Týka sa to e, e, elektronického obchodovania alebo audiovizuálnych služieb a komisie e, upozornila na určité ustanovenia návrhu legislatívy, ktoré spôsobovali isté znepokojenie, pretože vyvstávala otázka kompatibility s komunitárnym právom a základnými princípmi. Napriek našim výstrahám Zdá sa, že súčasná verzia zákona prijatá z 14.7. nerozptýlila znepokojenie komisie, ktoré sme mali od začiatku a v tejto súvislosti komisie môže iba viedriť e, značné výhrady voči e, nesúladu s s slobodou e, na vyjadrovanie princípmi diskrimináciami a právami dieťaťa, pretože deti majú právo na prístup k informáciám potrebným na e, neobmedzený vývin. A preto komisie nebude váhať a uplatní akékoľvek opatrenie na zistenie rešpektovania komunitárneho práva a základných práv. Podľa informácií, ktoré v súčasnosti má k dispozícii komisie, E, sa vytvorila e, e, pracovná skupina v Litve na základe iniciatívy pani prezidentky republiky. Ide o pokus navrhnúť pozmenujúce návrhy, ktoré budú predložené na diskusiu koncom oktobra. Chápete? Samozrejme, že komisia chce vyčkať Mm, mm, mm, e, výsledky práce e, tohto výboru a dočkať sa konečného znenia pozmeňujúcich návrhov a už potom sa viedri definitívne k tomuto zákonu. Pani e, ministerka Malstromová to veľmi jasne povedala a taktiež podotkla, že je na komisii, aby komisia to pozorne sledovala a zabezpečila dodržovania základných e, práv a v prípade potreby urobila potrebné kroky. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz v mene jednotlivých skupín pán Landsbergis, dve minúty v mene EPP. Ďakujem, pani predsednička. Eh, zákon, o ktorom, ktorý, sa kritizu, eh, ktorý sa kritizuje, o ktorom sa diskutuje, i keď eh, ešte nie platnosti, obsahuje iba jednu, jeden riadok, ktorý sa týka podpory homosexuality v prípade neplnoletých osôb. Prezidentka republiky Litvy okamžite predložila návrh vysvetľujúceho pozmeňujúceho návrhu, pretože naše uznesenie otvára otvorené dvere chce, aby sme sa e, sústredili na zámery parlamentu, keďže tento riadok hovorí o e, propagácii homosexuality e, v prípade neplnoletých osôb. To sú kľúčové slova. Propagácia a neplnoleté a nie pojem homosexualita. Prípadná propagácia sa spochybne prijatím tohto zákona Propagácia je zámerná aktivita, ktorá e, ide nad rámec e, poskytovania potrebných informácií a samozrejme e, kursy sexuálneho vzdelávania by mali zahrňať aj potrebu tolerancie voči homosexuálnej láske. Ale keď si otvoríme oči, si uvedomíme, že propagácia homosexuality môže zahrňať podstatne viac, e, e, napríklad e, nabadanie, dokonca navadzanie k homosexuálnej prostitúcii, dokonca aj hromadné oznamovacie prostriedky by sa toho mohli chopiť tení poslanci, rodičia. Zamyslite sa, boli by ste za to, aby eh, eh, sa otvorili všetky takéto eh, kanály voči vašim vlastným deťom? No toto je váš konkrétny prípad. Čo keby takáto pr- propagácia bola neobmedzená a pravidelná? Myslím si, že sme zabludili medzi tromi stromami. Existuje doktrina, ktorá podporuje e, e, deti na eh, morálne eh, zneužívanie a druhá doktrína eh, mm, nabada k tomu, aby sme ich chránili. Nech samostatné rozhodnutie príde v čase zrelosti. Ja by som chcel podporiť stanovisko, ktoré podporuje dohovor a deklaráciu o právach dieťaťa, a aby sme vypustili prvý odsek, ktorý tam nepatrí a nie mm, pripada vhodný pre Eh, legislatívu Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, President. Uh, Mr. Landsbergis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán eh, Landsbergis eh, dal nepresvedčujúc ospravedlnenie tohto zákona. Eh, ja som bol prekvapený, pretože myslel som si, že to viac eh, bude obhajovať, lebo aj rada vyjadrila svoje výhrady. Ako diskriminácia základ, sloboda vyjadrovania sú základné princípy. Aj v mojom vlastnom členskom štáte, ako podali pán Kešmen, mali sme taký zákon 1989 a už je to história. Aj tento zákon sa stane históriou, pretože E, keď sme komunita hodnot, tak e, musíme neustále e, chrániť naše základné slobody a chrániť ľudské práva. Je to vždy ťažké, keď sa ocitá nejaký členský štát pod respektom reflektorov, ale je to práve naša úloha, aby sme analyzovali takéto zákony, pretože nás takéto veci trápia. Ochrana základných práv je našou úlohou a tak ako aj komisia rada povedali, sú problémy s existujúcim zákonom v Európskej únii, celkovo s tými antidiskriminačnými, tak e, bojujme, e, plňme si svoju úlohu. E, dúfajme, že aj ako socialisti odsúdili už tento zákon a že sa pridajú aj ďalšie politické skupiny, aby sa tento zákon dostal do histórie. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánovi Donskisovi na dve minúty. Thank you. Ďakujem pekne, pani Litovský zákon o ochrane e, neplnoletých osôb pred školými informáciami sa dotkol e, ľudských práv a dotkol sa ľudí. Ja by som chcela obrátiť vašu pozornosť k tom, tej skutočnosti, že to Valdes Adamskus, bývalý prezident, dva razy tento zákon odmietol, ale parlament to opätovne pretlačil. E, takisto aj súčasná prezidentka pani Gdybavská aj toho kritizovala E, takisto bol, o, bolo o tomto zákone veľa sa písalo v médiách e, a tie zdôrazňovali homofobickú podstatu toho zákona a dôležité implikácie, ako napríklad cenzúra a podobne. Čiže tento zákon nemá nič dočinenie s ochranou detí, naopak je to proti homosexuálnym občanom krajiny. Bez ohľadu na to, aký bude ten prípad e, e, fyzické násilie e, na e, homosexuálov je jednoducho odsudenia hodné. Stále je aj napriek tomu prekvapujúce, že ešte možno, že v nejakej krajine EÚ sa takýto zákon objavil. A ja verím, že tento zákon je s nedorozumením zmeny v článku 3.2.0 v trestného zákonníka sú veci, o ktorých sa diskutuje v litovskom parlamente a napokon by to mohlo viesť e, k, k, k uväzeniu kohokoľvek, kto by podporoval homosexualitu. Čiže ak to nevidíme ako homofóbiu a verejná diskriminácia e, e, homosexuálov, tak čo iné to potom je? Ale zároveň je tento zákon s nevažením, ale zároveň ešte horšie je, že sú, je tu niekto, kto ho chce obhajovať. Preto by som chcela podporiť toto uznesenie. Grazie. La parola. Ďakujem pekne. Teraz e, slovo dávam pánovi Rumeva Rueda na jednu minútu. Ďakujem pekne, e, milí kolegovia. E, teraz sme na dôležitej križovatke európskej integrácie. Prednedávnom by sme vôbec nemali e, možnosť e, diskutovať e, o tejto otázke, lebo nikoho by nenapadlo, že treba prijať takéto uznesenie. Nejde iba o vnútro litovskú záležitosť. Poukazuje na to, že priamo útočí a ovplyvňuje európsku dôveryhodnosť. Ako európske inštitúcie nemôžeme jednoducho stať E, e, neaktívni, keď e, v členskom štáte sa zverejňujú takéto zákony, ktoré zásahujú do osobnej voľby, osobných vzťahov kvôli pohľavnej orientácie. Hovoríme tu o možnosti hovoriť s deťmi o homosexualite, že je to užitočné e, a z toho hľadiska by lepšie pochopili svoj vlastný vývin. A to je životne dôležité, pretože chceme, aby deti sa vyvíjali, e, rastli e, zdravými, bez akejkoľvek diskriminácie alebo zaujete. Takto musíme konať. Bardzo dziękuję litewska ustawa o ochronie nieletnich została napisana stronie. Dámy litovský zákon o ochrane neplnoletých e, pochádza z obavy chrániť tieto osoby pred viacerými nebezpečenstvami v živote zámerom tohto zákonu bolo ich chrániť ich, e, ako to chceli rodičia. Ja myslím, že každý v tejto miestnosti e, súhlasí s tým, že tieto problémy sú naliehavými problémami a takéto zámermi e, preto by mali si zaslúžiť rešpektovanie, nie kritiku, ale to nie je najdôležitejšia vec, o ktorú tu je. Tento zákon neovplyvňuje legislatívu Európskej únie a všetky otázky, ktoré tu sú v tejto súvislosti nastolené, sa týkajú vlastne vnútroštátneho práva a Európska únia sa nikdy nie nadobudla žiadnu kompetenciu v tejto oblasti. Preto sme vôbec proti tomu, aby sa o tomto diskutovalo na európskej úrovni a preto nikdy nebudeme súhlasiť že ideológia by mohla zmeniť kompetencie v Európskej únii. Preto nemôžeme podporiť ani jedno z toho uznesení, ktoré sú tu prezentované. Ďakujem pekne. Predsednička, pán Svensson, na jednu minútu. Tak, Ďakujem pekne, pani predsednička. Nie je tu o ideológiu. Ide tu o rovnakú hodnotu všetkých ľudí. Tak by som chcela povedať. Chcela by som sa poďakovať tak komisii, ako aj rade, za neobvyklé jasné stanovisko. Som presvedčená za to, že parlament, komisia a rada teraz spoločne budú na tom pracovať, čo sa týka porušovania základných hodnôt. Hovoríme o tom, že Európska únia rešpektuje základné ľudské práva. To znamená, že musí sa to týkať všetkých našich členských štátov praxi tento návrh zákona znamená to, že všetky informácie, ktoré sa týkajú homosexuálov, by boli nelegálne. Predstavte si to tak, že odrazu bolo zakázané, aby sa bojovalo za princíp rovnaké hodnoty všetkých ľudí bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Predstavte si to tak, že tento zákon by vlastne ohrozoval rovnakú hodnotu ľudí a to by bolo jasné porušenie pravidel. Chcela by som povedať, že musíme podporiť toto uznesenie všetkou našou silou a pevne verím, že parlament bude zjednotený a zajtra, keď budeme o tom hlasovať, tak podporíme toto uznesenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečníci na našom zozname. Prosím, dodržte stanovený rečnícky čas. A teraz na dve minúty pán Matieu pani Matieu, Ďakujem pekne, pani predsednička, za udelené slovo. Chcela by som na úvod pripomenúť to, aké dôležité je pre Európsku úniu to, že musíme bojovať proti akejkoľvek forme diskriminácie. Pre všetkým ide o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. O čo tu vlastne dnes ide? Máme tu návrh zákona v Litve, je to návrh zákona, ktorý by spôsobil veľké problémy. To znamená, že pani IT e využila svoje právo veta, zriadila sa dokonca aj pracovná skupina, ktorá by mala vypracovať pozmeňovacie návrhy. Ja pevne verím jej, že sa podarí vyriešiť tento problém. Pevne verím aj to, že dotknutý členský štát nájde riešenie pre tento zložitý problém. Lebo ide tu o útok na na základné ľudské práva na základe sexuálnej orientácie. My sme navrli určité uznesenie, dokonca tu ma, sme vypracovali spoločné uznesenie a ja pevne verím, že kolegyne a kolegovia zajtra schvália tento návrh, a sa podarí urovnať tento problém. Je to veľmi dôležité, aby sa, chvál, sa chránilo mentálne zdravie detí, ale ten boj proti akejkoľvek forme sexuálnej diskriminácie samozrejme je veľmi dôležitý. Už roky bojujeme na to, aby sme vytvorili agentúru pre základné ľudské práva, ktorá má svoje úloha. My sme, my sme sa za ňu zasadzovali a teraz by sme jednoducho nemali to celé nechať tak, aby to odišlo do stratená. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí pracovali na vypracovávaní tohoto uznesenia. Som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť spoločné uznesenie a pevne verím, že zajtra sa odsúhlasí. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. A teraz má slovo pani Blinkevičiute na 1,5 minúty. Eh, ačiū pirmininkė. Svej... Ďakujem pekne, Chcel by som poblahoželať Európskom parlamentu k jeho iniciatíve k, k situácii v mojej krajine v súvislosti s týmto zákonom, ktorý eh, bol prijatý v Litve a je však iba odsúdenie hodné, že táto, tento zákon nebol dostatočne prejednaný predtým, než bol schválený a nebol ani overený v súvislosti s, s legislatívou EÚ. Takisto to nebolo prejednané ani s mimovládnymi organizáciami. Aj keď cieľom bolo chrániť deti, e, nakoniec e, to rozdelilo spoločnosť, antagonizovalo to viaceré skupiny v rámci spoločnosti. No a prezidentka Litvy ustanovila osobitnú pracovnú skupinu, ktorá pracuje na návrhu nového zákona a ja verím, že bude dostatočná politická vôľa v Litve zlepšiť túto legislatívu aby sme mali lepšiu legislatívu v tejto oblasti. Pred šestimi rokmi sociálni demokrati v Litve e, prestladili zákon o rovnakej príležitosti v Litve, ktorý zakazuje akúkoľvek diskrimináciu bez postavenú na e, báze rasy, veku, pohľavia a podobne a vlastne o tak podobných e, takýchto ustanoveniach sa diskutuje aj na Rade. A uznesenie Európskeho parlamentu by malo podporiť e, litovský parlament tom, aby prijal taký zákon, ktorý bude ochraňovať všetky ľudské bytosti a bude to v súlade s ústavou Litvy aj medzinárodným právom. Ďakujem pekne. La parola all'onorevole Buzkur. Ďakujem pekne, že dávam slovo teraz pani poslankyni Boskur na jednu minútu. Vážený pani ministerka, pán komisár, pani predsednička, ako mnohí, ako všetci z vás som prekvapená, že vôbec existuje parlament Európy, ktorý nie že navrhuje takéto opatrenia, ale dokonca ich ešte aj schvaluje. To je e, flagrantné e, porušenie zákonov alebo porušenie práv e, homosexuálnych občanov dostávajú vlastne dojem, že mali by sa za to hambiť a deti by mali byť chránené od, od vedomosti o týchto veciach. Ja si myslím, že mali by sme jasným spôsobom e, naznačiť litovskému parlamentu, že takéto veci e, sa ne, nebudú nikdy sa musieť vôbec spochybňovať v Európe. A to by som chcela aj

Grazie, la eh, Ďakujem pekne, teraz slovo pánovi Palekovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. v histórii Európskeho parlamentu v tomto, tejto stenej snemovni sú, je, sa diskutuje o konaní litovského parlamentu nie veľmi eh, priaznivom kontexte a dôsledky takéhoto návrhu zákona mali určité zámery vytvoriť taký zákon, ktorý, alebo pripraviť taký zákon, ktorý už nie je vhodný pre 21. storočie v Európe. A myslím si ale, že Ehm, väčšina ľudí v Litve bola presvedčená o jeho objektívnosti a spravodlivosti alebo férovosti. Ja si myslím, že táto diskusia, ako aj silná reakcia zo strany komisie a rady, je jasný signál ehm, zákonodarcom v Litve, že nemali by sme vrátiť sa späť do stredoveku, ale dívať sa vpred preto sú takéto diskusie potrebné rovnako ako je uznesenie. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Dávam slovo pani Wikström na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetci ľudia, keď sa narodia, sú rovnakí a si vyžadujú, aby mali rovnaké práva. Práve preto dnes parlament musí jasne hovoriť. Musí jasne sa vyjadriť o tom, že všetky, všetci obyvateľe Európskej únie majú rovnaké práva bez ohľadu na, na štát, ktorom žijú. Netolerancia je neakceptovateľná, musím podporovať slobodu a novozvolený predseda komisie jasne povedal, že on sa bude snažiť, aby mal komisára, ktorý sa bude zobrať práve takýmito otázkami, to znamená, že pôjde o ľudské práva a základné slobody. Dnes, pani predsedníčka, so smutkom hovoríme o tom, aká je zložitá situácia v jednom členskom štáte, konec koncov je to Litva, žili v e, diktatúre, potom sa oslobodili a teraz prijali takýto zákon, ktorý je takýto odsudenia hodný. Znamená totiž to cenzúru, neslobodu a netoleranciu. Teraz všetci, ktorí považujeme za demokratické princípy, za dôležité, musíme jasne odsúdiť tento litovský zákon a zajtra musíme jasne hlasovať. Dovolte, aby sme aj v tejto komore pripomenuli, že predovšetkým ide o lásku medzi ľuďmi a tá je dôležitá. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Záborská na minútu. Signora prezidenta, v roku 2006 bolo Slovensko odsúdené, lebo žiadalo slobodu svedomia. Dnes sa Litva ocitla pred týmto spoločenstvom, pretože chce chrániť deti pred sexualizáciou spoločnosti

Adesso, eh, diamo, eh, la... Ďakujem pekne. A teraz požiadam pani ministerko, aby reagovala na diskusiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že je veľmi jasné, čo si myslia tri inštitúcie v rámci tejto diskusie. Ide tu o rešpekt ľudských práv, je to toleranciu, je tu o nedotknutelnosť jednotlivca, o zákaz diskriminácie, predovšetkým čo sa týka sexuálnej orientácie. Je tu základné hodnoty v rámci európskej spolupráce a takto to aj musí byť. Členské štáty samozrejme majú povinnosť rešpektovať aj hodnoty, ako aj zákony, ktoré sa týkajú tejto oblasti v rámci EÚ. Predsedníctvo je znepokojené, čo sa týka tohoto zákona. Viete, že je to predmetom diskusie, kritiky Litvy Presne ako to bolo povedané, pani prezidentka Gribaskaute, ktorá bola predtým komisárka, je veľmi in, dobre informovaná o hodnotách Európskej únie a o legislatíve. Ona sama cítila iniciatívu, že je dôležité zaviesť určitý, určitý proces, aby sa posúdil súlad tohoto zákona s legislatívou EÚ. A my chceme toto posúdiť a uvidíme, čo sa bude diať, keď tento zákon vstúpi do platnosti a budeme, ak vstúpi, tak budeme proti nemu protestovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz by som dala slovo pánovi Barovi. Nuž, ja plne súhlasím s závermi pani ministerky a môžem k tomu doplniť len toľko, že dúfam, že pani, pracovná skupina pani Grybavskajte eh, bude schopná zabrániť e, tomu, aby e, bol schválený taký zákon, ktorý e, do určitej miery by bol proti európskemu právu. Ja by som chcel uvieť iba jednu vec to, že máme obavu, že určité časti či aspekty toho zákona e, možno sa dotknú e, niektorých smerníc, ktoré sa týkajú audiovizuálnej smernice alebo audiovizuálnych služieb a vysielania, ale ne, samozrejme, že otázka rodiny to je, to je kompetencia členského štátu, e, na toto nemáme dosah budeme musieť eh, vidieť iné prístupy eh, zo strany Litvy k tejto otázke. Mm, predsednička, ďakujem pekne. Mám tu 5 eh, návrhov na uznesenie a uzatváram túto rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra počas hlasovania.